Viaceré parlamentné výbory rozhodli spustiť interinstitucionálne rokovania v zmysle článku 69c odsek 1 rokovacieho poriadku. Správy, ktoré predstavujú mandát pre takéto rokovania sú k dispozícii na websajte plenárneho zasadnutia a ich názvy budú uverejnené v zápisnici plenárneho zasadnutia. V zmysle e, článku 69c odsek 2 istý počet poslancov alebo jedna alebo viacera politická skupina môžu požiadať písomne do zajtra 12. septembra do 24. hodiny požiadať o spustenie týchto rokovaní. Ak sa takáto požiadavka nepredstaví do toho termínu, a teda ak nebude eh, podaná pripomienka a výhrada,